Uh, Dobré ráno, kolegovia. Absolvovali by sme oznamy, kým sa usadíte. Najskôr, čo sa týka jazykového pokrytia schôdze, nebudeme mať tlmočenie v malčine, chorvačine a írskej galčine na dnešnej schôdzi. Čo sa týka odobrení, odporúčaní koordinátorov, máme tu niekoľko vymenovaní spravodajcov za výbor LIBE Pán Lenárs za EPP bol vymenovaný za spravodajcu k návrhu k interoperabilite. Pán Nádej za EPP bol vymenovaný za spravodajcu k správe z vlastnej iniciatívy k minimálnym štandardom pre menšiny v EÚ a pán Melo za EPP bol vymenovaný za spravodajcu k druhej polovici správy o interoperabilite Pýtam sa, či výbor odobruje tieto odporúčania koordinátorov. Áno, dobre. Ešte by som pripomenula, že máme elektronické hlasovanie o 10.30. To platí pre výbor Libe. Prosím, nachystajte si hlasovacie karty na 10.30. Teraz s veľkým potešením privítam svojich spolupredsedajúcich. Pani Mekavantora ktorá je predsedničko výboru DV a pán Mekalister, ktorý je predseda výboru pre zahraničné veci. Ide o spoločnú rozpravu medzi LIBE, AFE a, de, AFET a DV na túto veľmi významnú tému globálneho kompaktu o bezpečnej, eh, riadnej a regulárnej migrácii. Eh, s veľkým potešením môžem predstaviť eh, našich hostí, riaditeľku mm, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, pani Michelle Klein Solomon. Ďakujeme za to, že ste prišli všetci. Táto rozpráva o globálnom kompakte má aj isté historické pozadie. Rád by som vám ho v krátkosti priblížil. Zástupcovia ESVČ, komisie a bulharského predsedníctva sú tiež prítomní na tejto rozprave a oni sa môžu ujať slova. Okrem toho zástupcovia mexického veľvyslanectva sú tiež prítomní, pretože súčasťou tohto procesu globálneho kompaktu bude Mexiko fungovať ako jeden z aktérov. Tento bod sa týka nadvezovania na deklaráciu, ktorá bola prijatá valným zhromaždením OSN v roku 2016, kde boli prijaté dva globálne kompakty, jednak k utečencom a jednak k migrantom. Platia na rok 2018. Všetky tieto tri výbory venujú veľkú pozornosť tomuto procesu v súvislosti s globálnym kompaktom, pretože v tomto rámci prebiehajú rôzne stretnutia, schôdze, ktoré sa venujú tejto téme, vzhľadom na význam celej otázky migrácie. V priebehu schôdze sa celkom si dozvieme, prečo najkompetentnejšou je naša hostka, pani riaditeľka Globálneho kompaktu pre migráciu, ktorá zastupuje kanceláriu riadi- generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie, organizácie pre migráciu. Michel nadvezuje tiež na summit z roku 2016, kde sa venovala rozpráva práve migrantom a nadväznosti na to sa potom prijal globálny kompakt o bezpečnej, riadnej a regulárnej migrácii. Taktiež sa dlhodobo venuje otázke migrácie na rôznych fórach. Ešte predtým, ako jej dám slovo, odovzdal by som slovo kolegom, spolupredsedom ostatných výborov. Konkrétne eh, David McAllister sa ujme slova v mene výboru AFET. Ešte by som chcel podotknúť, že záverečné slovo predniesla kolegyňa Linda McGavin, predsednička výboru pre rozvoj. David, ak by si sa chcel ujať slova teraz ty, nech sa ti páči. Ďakujem, Claude. Moraes, dobré ráno všetkým, aj v mene výboru AFET. A v mojom mene chcel by som privítať túto možnosť viesť spoločnú rozpravu medzi troma výbormi o globálnom kompakte pre migráciu. Vieme, že migrácia je globálnym fenoménom, prekračuje rámec jediného výboru, preto je dôležité, že sa môžeme spojiť v parlamente a popasovať sa s touto témou spoločne. Európsky parlament sa domnieva, že globálny kompakt o migrácii je správnym spôsobom na postup a Veríme, že sa nám podarí dosiahnuť vyvážený, ambiciózny výsledok. Očakávame, že členské štáty EÚ budú zohrávať významnú úlohu v blížiacich sa medzivládnych rokovaniach. Tiež by som chcel pripomenúť, že Európsky parlament tento proces veľmi pozorne sleduje, počínajúc summitom OSN z roku 2016 o migrácii a taktiež e, v procese analýzy doterajšieho pokroku tiež budeme pozorne monitorovať tento proces a potom, keď sa po, o niekoľko dní predloží návrh, eh, tak sa príjmu ďalšie kroky. Veľmi rád sa teraz zúčastním diskusie s vami, pani Klen Solomon, a bez nejakého ďalšieho zdržania, ak Klod súhlasí, vám dáme slovo. Ďakujem veľmi pekne obom predsedom, všetkým trom predsedom je mi naozaj veľkou cťou, veľkým potešením zúčastniť sa tohto stretnutia s vami. Chcela by som sa poďakovať srdečne našim kolegom z Európskeho parlamentu za pozvanie na toto spoločné stretnutie. Sme totiž na významnej križovatke, v európskych aj medzinárodných diskusiách o migrácii. Generálny riaditeľ IOM um, veľvyslanec William Sussman sa ospravedlňuje. Veľmi rád, aby sa bol zúčastnil osobne tohto stretnutia, ale žiaľ nemôže došlo k rôznym pohybom, a taktiež dochádza k stratám na život v posledných rokoch aj v Stredozemnom mori a celej oblasti, ale aj inde. A to vyvoláva závažné otázniky o tom, nakoľko primeraná je národná a medzinárodná štruktúra systémov v snahe pokryť ľudskú mobilitu. Je na nás, aby sme kriticky preskúmali náš prístup, naše postoje, aby sme zamysleli nad tým, čo môžeme robiť inak a lepšie je to otázka, ktorá sa preberá na miestnej, národnej, regionálnej aj globálnej úrovni a predovšetkým, ako tu práve zaznelo v rámci valného zhromaždenia, ktoré e, začalo proces e, vývoja globálneho kompaktu pre bezpečnú, riadnu a regulárnu migráciu. Podľa mienky IOM tento globálny kompakt poskytuje lídrom jednečnú príležitosť, e, ako sa postaviť zodpovedne k rozhodovaciemu procesu v oblasti politiky migrácie, aby sa zamýšľali nad budúcnosťou nielen v krátkodobom meradle, v volebných cykloch, ale aby mali na pamäti dlhodobé ciele, ktoré sa môže podariť splniť ako spolupráci. Parlamenty, poslanci zohrávajú v tomto procese významnú úlohu v tomto čoraz viac globalizovanom svete. Je to svet, v ktorom ľudia majú čoraz väčšiu potrebu zachovať e, svoju kultúrnu identitu. Preto je dôležité, aby sme dali priestor aj vašim hlasom aj vo vývoji globálneho kompaktu, aj tiež v jeho plnení v praxi, čo je ešte dôležitejšie. Chcela by som pri tejto príležitosti priblížiť vám témy, ktorým sa zaoberáme my a pozrieť sa na to z dlhodobého hľadiska. Chcela by som sa zamerať na tri hlavné oblasti. Po prvé, niektoré eh, hlavné problémy v oblasti, s ktorými sa musíme vysporiadať eh, na globálnej úrovni, ďalej po druhé eh, špecifické úsilie vo vývoji globálneho kompaktu pre migráciu a po tretie úloha poslancov, presadzovanie takých politík, ktoré budú spravodlivejšie, inteligentnejšie a ľudskejšie v oblasti migrácie. Takže čo sa týka vízie o problémovej oblasti, tu by som chcela zdôrazniť tri. Takže prvou z nich je demografická výzva, tu je treba zdôrazniť, že demografické zmeny majú zásadný dopad nielen na ekonomiku a spoločnosť v súčasnosti, ale aj dlhodobo. Ponuka práce um, je čoraz menšia na domácej úrovni a podľa odhadov e, sa to bude skôr uberať opačným smerom. V niektorých afrických krajinách napríklad viac ako polovica populácie je vo veku do 25 rokov a podľa odhadov Afrika bude e, pokrývať 25 populácie celého sveta do roka 2050. E, táto dynamika v oblasti populácie spôsobí, že bude potrebné prijať neľahké rozhodnutia. Migrácia nebude jediným riešením na otázky demografie a nedostatku zručnosti, ale nepochybne migrácia bude musieť byť súčasťou riešenia. Ďalej, po druhé, oblasť diverzity. Migrácia má a naďalej bude mať dopad na spoločnosť, na zloženie spoločnosti. To znamená, že vlády budú musieť vysporiadať sa s globálnou a náboženskou diverzitou v prostredí toxických vyjadrení o migrácii sa šíria o mnoho jednoduchšie negatívne, zavádzajúce správy. Viackrát sa už ukázalo, že migranti e, sa dopúšťajú oveľa menej zločinov než väčšinová populácia, taktiež zaberajú menej verejného priestoru a skôr podporujú vývoj na pracovnom trhu, nie naopak a ani nestlačajú mzdy nadol, práve naopak. Musíme sa snažiť naprávať tieto tvrdenia, musíme vyvracať eh, nedorozumenia, musíme byť otvorení eh, pre dialog ďalej. Musíme tiež aktívne podporovať eh, integráciu migrantov. Efektívna integrácia je nevyhnutná na zaistenie diverzity, ale nie sama o sebe. Vyžaduje si to odhodlanosť e, vo všetkých oblastiach života, od škôl k pracoviskám, komunitným centram a tak ďalej. Ďalej treťou výzvou, ktorá sa často objavuje v titulkoch, je výzva spolená s katastrofami, ktoré spôsobujú pohyb ľudí. Počty medzinárodných migrantov e, vzrástli v posledných 15 rokoch e, o viac ako 40 ale to je len mierny nárast hľadiska celkového percenta populácie z 2,8 globálnej populácie na 3,2 Len pred mesiacom americké ministerstvo zverejnilo nové odhady 258 miliónov medzinárodných migrantov vo svete je v súčasnosti v pohybe a z nich zhruba 20 miliónov sa odhaduje, že sú utečenci, teda malý, ale významný podiel predstavujú utečenci a okrem toho ďalších zhruba 40 miliónov ľudí sú presídlených eh, v rámci svojej krajiny. V dôsledku tohto, v dôsledku týchto zmiešaných migračných tokov, ktoré zahraňajú, že migranti, utečenci, eh, často zraniteľní, ďalej maloleté osoby bez prierovodu, osoby bez štátnej príslušnosti, bez dokumentov. Musíme vzhľadom na to vyvinúť také eh, procesy, ktoré zohľadnia tieto riziká, ktorým sú ľudia vystavení, vrátanie násilia, zneužitia v oblasti zločinu. A tiež musíme uznať, že mnohí musia zaplatiť svojimi životmi a mnohí z nich sú naďalej nezvestní. Tiež musíme nájsť spôsob, ako chrániť ľudské práva tých, ktorí sú v pohybe a poskytnúť pomoc tým najzraniteľnejším zo skúsenosti vieme, že krátkodobé e, jednorazové opatrenia nestačia. Medzinárodná komunita dokáže zareagovať najefektívnejšie, ak zaujmeme dlhodobú migračnú politiku, ktorá zohľadní všetky aspekty mobility, ktorá uzná rozmanité e, faktory, ktoré spôsobujú migráciu, taktiež ekologické katastrofy, ktoré ešte zhoršujú klimatické zmeny a tiež dôsledky nútenej neregulárnej migrácie, ako aj potrebu migrácie za prácou. Vytvorenie eh, vhodných legálnych fóriem migrácie v reakcii na potreby trhu práce, ako aj v rámci plnenia eh, záväzkov by výrazne znížilo riziká, ktorým sa vystavujú tí, ktorí by inak sa uberali nelegálnou cestou. Teraz by som sa rada vyjadrila ku globálnemu kompaktu pre migráciu. Ja tu mám dobré správy. Ako už e, tu zaznelo v septembri minulého roka, OSN zvolalo poprvýkrát summit e, lídrov, aby sa venovali otázkam migrácie a to e, malo sa následok historické New Yorkské vyhlásenie, kde sa vyjadruje uznanie všetkých štátov OSN, že je potrebné zaujať rozsiahly prístup k mobilite a prijali sa dva kompakty, jeden k migrantom a jeden na podporu bezpečnej a riadnej a regulárnej migrácie. Obe by sa mali dostať do praxe v roku 2018. Včera prvý návrh globálneho kompaktu o utečencoch bol zverejnený na úrovni Vysokého komisára OSN pre utečencov. A pán spolupredseda už povedal, že globálny kompakt o migrácii, ktorý je procesom, ktorý vedú štáty, e, ten sa chystá zverejniť v pondelok na budúci týždeň. Krajiny, ktoré sú súčasťou tohto procesu, Mexiko a Švajčiarsko, zverejnia prvý návrh a to potom bude mať za následok e, rokovania každý mesiac v New Yorku od februára do júla. Naša organizácia sa domnieva, že tento globálny kompakt je veľmi cennou príležitosťou pre medzinárodné spoločenstvo ako pracovať odhodlanie s cieľom dosiahnuť spoločnú víziu takého sveta, v ktorom migrácia bude voľbou, nie nevyhnutnosťou, kde sa bude poskytovať ochrana v celom migračnom cykle a kde vláda bude, každá vláda bude schopná manažovať migráciu takým spôsobom, ktorý bude prospešný aj pre domácu spoločnosť, aj pre utečencov samotných. Už sme viackrát dokázali, že migranti sú veľkým prínosom pre spoločnosť. A moja tretia a záverečná poznámka sa týka úlohy parlamentov, poslancov, teda čo môžete urobiť vy. Sme presvedčení, že poslanci majú veľmi silný hlas a musia mať silný hlas aj vo vývoji, aj v plnení globálneho kompaktu pre migráciu. A ja vás chcem požiadať, aby ste využili rozumne tri právomoci, ktoré máte k dispozícii. poprvé, práva príjmať politické rozhodnutia, ďalej taktiež v oblasti financovania a všetkých rôznych iných foriem podpory. Legislatívne orgány môžu prijímať legislatívne rozhodnutia a vy preto máte e, priamy dopad na mieru ochrany migrantov a taktiež na vytvorenie rozsiahleho vyváženého súboru opatrení na ochranu migrantov. Rozumný prístup k migrácii zahrňa migranta ako stredobod pozornosti a tiež že migranti budú súčasťou relevantných národných akčných plánov a stratégií, ako napríklad plánov na poskytovanie bývania, taktiež stratégií na boj proti rasizmu, xenofóbii alebo sociálne stratégie, ako napríklad prístup k zdravotnej starostlivosti a k vzdelávaniu. Tiež vás chceme požiadať eh, aj európskych, aj národných poslancov, aby ste podporili návrh IOM vytvoriť systém európskych víz pre zraniteľných migrantov, ktorý bude k dispozícii pre tých, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu ako utečenci, ale ktorí predsa len majú e, osobitné potreby ochrany a žiadajú členské štáty EÚ o ochranu na základe e, dôvodov e, z ľudských práv, ale žiadajú o bezpečný vstup. Tiež pastlonci môžu príjmať aj vlády svojich štátov, aby prijali potrebné opatrenia a tiež na úrovni e, vlád, ministerstiev je zodpovednosť za prijímanie migrantov riadnym spôsobom. Čiastočný prístup však nestačí, musíme sa na to pozrieť holisticky. Musíme sa snažiť e, vnímať to aj v kontexte agendy e, udržateľného rozvoja do roka 2030. Je to záväzok, ktorý Európska únia urobila v oblasti rozvoja a rozvoja globálnej stratégie v rámci politiky bezpečnosti ďalej Ďalšiu pakou, ktorú máte e, vo svojich rukách, je zmierňovať tieto všetky vyhlásenia, ktoré sa objavujú vo verejnosti a naprávať ich, e, uvádzať ich na pravú mieru. Žiaľ, veľmi často ľudia vyvodzujú zábery z nezodpovedných vyhlásení niektorých politikov, namiesto toho, aby sa podliehalo takýmto negatívnym tvrdeniam. Povinnosťou európskych lídrov je pripomínať občanom, E, celkovo pozitívny prínos migrantov k rozvoju spoločnosti a tiež, že sú potrebné reformy politiky na prospech migrantov aj celej spoločnosti. Ďalej, tretie právomoc, ktorú máte, je v oblasti financovania, ako budete schvaľovať a prideľovať prostriedky v oblasti e, migrácie a pomoci migrantov. Môžem uviezť niekoľko príkladov. Po prvé, integrácia, sociálna politika, ako som už spomenula, to si vyžaduje investovať do prijímania novoprišielcov ďalej prístup k verejným službám, predovšetkým zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a k sociálnemu zabezpečeniu a ďalej politika návratov, pretože všetci vieme, že vždy bude viac ľudí, ktorí e, žiadajú o vstup, než vlády budú ochotné, schopné prijať a preto je potrebné dodržiavať pravidlá, a tí, ktorí nemajú povolenie zotrvať na území, sa budú musieť vrácať. To je súčasťou e, zodpovednej politiky migrácie. My sa snažíme, pokiaľ možno, presadovať dobrovoľný návrat e, migrantov e, s nízkou finančnou podporou, aby sme uľahčili tento proces a úspešnú reintegráciu do domácej spoločnosti, aby to bolo na prospech nielen tomu, aby tento systém vôbec fungoval, ale tiež, aby sa jednotlivec dokázal späť zaradiť do spoločnosti. Ďalší viacročný finančný rámec um, a jeho osvaľovanie poskytuje dedičnú príležitosť, aby sa dostali uh, do praxe tieto opatrenia, aby to bolo finančne kryté v súlade s ambicioznou agendou v oblasti migrácie. Takže rozpočtový orgán musí zaručiť riadne financovanie migračnej politiky. Na záver chcem sa s vami podeliť pár myšlienok, dámy a páni. Migrácia neodíde, takže by sme ju nemali vidieť ako problém, ktorý treba vyriešiť, ale treba sa na ňu pozerať skôr ako na ľudskú realitu, s ktorú sa musím popasovať. A taktiež tu máme jasné vyhlásenie EÚ, e, kde sa víta správa E, komisára OSN pre migráciu, predstavuje príležitosť pre všetkých a e, čo týka ľudskej mobility, tak tá je súčasťou ľudstva aj v minulosti, aj v prítomnosti, aj v budúcnosti. Taktiež e, si ceníme to, že EÚ vyhlásila, že IOM by mala mať na starosti správovanie ďalších opatrení a krokov po vstúpení kompaktu do platnosti. No a v tejto dobe potrebujeme viac než kedykoľvek predtým kolektívne uvažovanie a vytvorenie komplexného prístupu k riadeniu migrácie. IOM chce vyzvať Európsky parlament, aby zaručil, že Európska únia aj členské štáty budú lídrami e, v príslušných rokovaniach a taktiež, že sa schváli ambiciozná dohoda, ktorá poskytne jednotný rámec spoločného porozumenia spoločných princípov ohľadom všetkých aspektov migrácie, predovšetkým v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, kde sa hovorí, že je treba zaručiť riadnu a zodpovednú migráciu a taktiež riadne, riadnu migračnú politiku. Taktiež e, si vážime toho, že Európsky parlament už sa ujal e, pre svoje zodpovednosti, urobil prvé kroky a uvidíme, aké kroky prídu po tom, čo príde prvý návrh textu a dúfame, že poslanci Európskeho parlamentu budú lídrami v tomto historickom e, procese. Ďakujem za váš čas a pozornosť. Ďakujem pani e, Klein Solomon a predovšetkým za to, že ste hovorili o úlohe parlamentu v tomto celom procese. Kolegovia, týmto pripomínam, že všetky tri výbory tohto parlamentu, ktoré tu sedíme, boli zapojené do tohto procesu v roku 2016, taktiež sme boli zapojení do konzultácií minulý rok v súvislosti s týmito aktivitami. No a sledujeme zblízka taktiež medzivládne rokovania, ktoré začnú už teraz vo februári. A E, v priebehu pár dní príde prvý návrh dokumentu. No a preto sme sa tu dnes aj zišli. No a predtým, než e, odozdám slovo členom troch výborov, tak prosím sa, prihláste všetci diskusie, kto máte záujem. Ho... Ďalej tu bude mať krátke vystúpenie zo strany SVČ a bulharského predsedníctva. Najprv krátke vystúpenie za e SVČ. Ďakujem, pán predseda. Ja budem hovoriť len stručne. Chcem povedať pár dôležitých vecí, v ktorých sme my ako SVČ aktívni spoločne s komisiou a členskými štátmi. Po vyhlásení z New Yorku v roku 2016, kde sme boli veľmi šťastní, že členské štáty našli spoločný prístup a spoločnú reakciu k tomuto vítanému vyhláseniu. Po tomto vyhlásení sme aktívne pracovali spolu s členskými štátmi, predovšetkým v rámci rotujúceho predsedníctva, na rôznych pracovných skupinách na rade, predovšetkým v rámci skupiny na vysokej úrovni pre azyl a migráciu. A chceli sme vytvoriť taký eh, plán a v podstate prehľad ohľadom toho, čo už máme k dispozícii zo strany inštitúcie členských štátov. Takže sme vytvorili nie také usmernenia, ale možno skôr nejaký rámec záväzkov zo strany členských štátov a EÚ a chceme zaručiť samozrejme čo najväčšiu mieru transparentnosti pri príprave rokovaní a chceme zaistiť že sa budú rešpektovať aj európske aky, aj naše záväzky vrátanie cieľ držateľného rozvoja, ako ste povedali. Čo sa týka konzistentnosti medzi internými výzvami a e, externým e, rozmerom našich unijných politík. Nebudem hovoriť detailne o všetkých krokoch. My sme takým čestným sprostredkovateľom medzi členskými štátmi ale chcem dodať len to, že práce už bolo odvedenej veľa zo strany rozdelení komisie. Čo sa týka externých aspektov, tak od tohto vyhlásenia a vzhľadom na nadchádzajúce rokovania sme aktívne spolupracovali, viedli dialog s tretimi krajinami. Chcem by som len rýchlo povedať, že napríklad e, tu bol tu boli výsledky samitu v Abidžane, EU, Africká únia, OSN, ohľadom teda Líbie. Takže nie je to len teória, ale skutočne aj v praxi už na tom tvrdo pracujeme. Spolupracujeme s africkými krajinami, ktoré urobili obrovský krok kupredu, čo sa týka svojej osobnej zodpovednosti v tejto otázke. No a podporujeme IOM aj konkrétnymi krokmi. No a to, čo robíme aj v súčinnosti s Afričanmi, s OSN, Európania, chceme, aby toto bolo aj súčasťou tej finálnej podoby globálneho kompaktu, pretože je tu práca, ktorú je treba odviesť. Ja si myslím, že sme na, na správnej ceste a je treba byť pragmatický. Ďakujeme. Teraz ešte stručne bulharské predsedníctvo. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia a poslanci. Chcem vás stručne informovať ohľadom výsledkov rokovania na neformálnej rade ohľadom globálneho kompaktu z 25. januára tohto roka. Zasadenie sa konalo v Sofii. Táto téma sa dostala na agendu neformálnej rady na podnet špeciálneho zastupcu OSN pre medzinárodnú migráciu. Pri príprave rady v Sofii sme spolupracovali s pani Arbert a zastupkyňou OSN pre tieto otázky. Taktiež sme o tom diskutovali s, ministri vnútra, s ministrami vnútra a s ministrami zodpovednými za migráciu členských štátov EÚ. A určite to bolo prospešné pre všetky strany. Ministri sa mohli podeliť o svoje závery a o svoje nálezy ohľadom budúcej politiky v tejto oblasti. No a taktiež boli predesené stanoviská ministrov vnútra, boli tam konštruktívne a pozitívne prvky, ktoré potom budú súčasťou nadchádzajúcich rokovaní. Na nešťastie na poslednú chvíľu pani Arber sa nemohla zúčastniť zasadania rady, takže diskusie prebehli v prítomnosti ďalšieho e- externého hostia a síce pani Lore Thompson, ktorá je zastupkyňou riaditeľa eh, IOM, pani Fouko Turka, pani, pána Michaela Špindelegera, aby sme lepšie zmerovali naše diskusie, komisia prezentovala dokument, ktorý obsahoval tri konkrétne otázky o tom obsahu, vyváženosti a implementácie eh, našej spoločnej eh, politiky v oblasti migrácie, Mali sme prezentácie takých našich externých hostov. Jasne sa tam stanovili konvergenčné princípy budúceho globálneho kompaktu, a síce, že ten dokument musí byť vyvážený, musí tam byť prístup založený na ľudských právach, že tam musí byť zdôraznená úloha New Yorkského vyhlásenia, dôležitosť medzinárodnej spolupráce, pozitívna úloha migrácie a taktiež dôležitosť toho, aby sme boli konzistentní, čo sa týka princípu New Yorkského vyhlásenia globálneho kompaktu pre migráciu a národných e, politík v oblasti migrácie. Bolo zdôraznené, že EÚ je dôležitým hráčom a musí postupovať konštruktívne v prípravnej fáze. Ďalšie diskusie viedli ku všeobecnému koncenzu a pochopeniu nasledujúcich otázok a okamžitých princípov, ktoré už som menovala. Dôležitá je pridaná hodnota GCM pre lepšie riedenie migrácie, taktiež tá skutočnosť, že by tento kompakt mal brať do úvahy záujmy všetkých členských štátov, musí vychádzať z e, pochopenia prístup založený na ľudských právach, predovšetkým sa musia brať do úvahy zraniteľné skupiny, je treba robiť jasný rozdiel medzi utečencami a migrantami. Kompakt GCM by mal taktiež zobrať do úvahy riešenie príčin, prečo ľudia odchádzajú zo svojich krajín, taktiež e, riešenie situácie neregulárnych migrantov riadným spôsobom, taktiež otázku bašovania e, migrantov a obchodovania s ľudskými bytostiami, taktiež by sa mali vytvoriť dobré podmienky pre legálnu migráciu v súlade s národnými kompetenciami, pričom sa zaručí aj spolupráca tretich krajín pri príjmaní späť svojich občanov. Taktiež by mal e, kompakt zdôrazniť dôležitosť inkluzí integrácie migrantov hostujúcich spoločnosti a ministri vnútra taktiež hovorili o tom, že musí prebehnúť silná medzinárodná spolupráca, ktorá umožní lepšiu implementáciu našich záväzkov. Taktiež sme dospeli nedomyselne k rozhodnutiu, že EÚ by mala hovoriť v rámci rokovaní jednotným hlasom. Cieľ nášho predsedníctva je riadnym spôsobom využiť výsledky tejto diskusie v rámci nadchádzajúcej práce na rade. Budeme tam pracovať na stanovisku EÚ. A toto by mohlo dobre poslúžiť EÚ e a členským štátom v nadchádzajúcich rokovaniach v New Yorku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz dostávajú slovo priamo poslanci. Mohli by ste prosím zo všetkých troch výborov AFED, DV a ILIBE mi, sa mi prihlásiť a budem pokračovať v tom poradí, v akom ste sa prihlásili. Pani Mecola už prišla, dobrý začiatok. A baví sa tam s ďalšou kolegyňou z Libe, takže dobrý začiatok. A pani Sipel, tá tu nie je. Pani z Argentíny, prosím, zachránte reputáciu nášho výboru. Pán predseda, prepačte, ja som nevedela, že som na zozname hneď tak skoro. Chcem sa ospravedlniť pani Klein Solomon, lebo si myslím, že vidíte tú schizofrenú situáciu, ktorú v EÚ máme. Posledné slova zástup, zastupkyne rady bulharského predsedníctva boli také, že naďalej budem hovoriť jednotným hlasom. A ja si myslím, že v New Yorku hovoríme jednotným hlasom, ale už na Rade pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, tam už je to trochu iné. Čo sa týka postupov ohľadom globálneho kompaktu pre migráciu, tam to vyzerá, že sa to berá správnym smerom, keďže migrácia nie je fenomén, ktorý sa stratí. My sme kontinentom imigrácie, potrebujeme legálne spôsoby sa sem dostať pre tých, ktorí tu chcú pracovať. Avšak politiky, ktoré sa zatiaľ interne implementovali, toto neodzrkadľujú. Takže ja sa chcem opýtať predovšetkým bulharského predsedníctva, ako chcete zladiť pochopenie migrácie ako trvalého javu s politikami, ktoré máme k dispozícii. A tu máme napríklad otázku rokovaní o presídlovaní, ktoré momentálne prebiehajú. Je veľmi ťažké sa dohodnúť medzi členskými štátmi. A je ťažké, aby pochopili, že sa nedá hovoriť o maxime ľudí, ktorí majú právo byť prerozdelený v EÚ, pokiaľ nemôže, nechcete hovoriť o minime takýchto ľudí, ktorí potrebujú tu mať bezpečný priestor. Takže pani Klen Solomon hovoriť o európskom víze pre tých, ktorí nemajú úplne nárok na štatút utečenca. Ako to presne vidíte? My tu zatiaľ bojujeme, snažíme sa primieť členské štáty, aby pochopili, že utečenci potrebujú svoje miesto. Ako zaručíme, že v tejto diskusii ohľadom globálneho kompaktu nebudú utečenci a migranti bojovať o tých pár dostupných miest? Ďakujem. Kolegovia, prosím maximálne dve minúty, lebo zoznam je dlhý a musíme skončiť o pol 11. Budeme ho potom hlasovať. Ja bude hovoriť pani Lochbilder. Ďakujem, pán predseda, ďakujem a pani Klein Solomon za jej prezentáciu hľadom New Yorkského vyhlásenia. Áno, cieľom je, aby boli chránené a posilnené práva migrantov a utečencov. Ako správne hovoríte, európska politika je tu veľmi dôležitá. Ale keď sa na ňu pozrieme, tak vidíme, že sa jednostranne sústreďuje na zákaz e, neregulárnej e, migrácie a taktiež ochrany utečencov v tretich krajinách, miesto toho, aby sa sprostredkovala e, bezpečná legálna cesta do Európy. Takže ja sa chcem opýtať, aké prostriedky, aké možnosti vidíte, aby toto politické smerovanie sa zmenilo. Povedali ste, že EÚ by mala byť lídrom v rokovaniach, ale s takýmto prístupom sa to nezdá byť príliš pravdepodobné. Druhá otázka. Cieľ tohto kompaktu pre migráciu je aj to, aby sa podporili krajiny, ktoré príjmajú veľké počty utečencov. To je dôležité, ale to vedie k tomu, že masa utečencov sa veľmi dlhú dobu zdržuje v táboroch. Z roku 2016 sú také údaje, že, viac, že asi 5 miliónov utečencov žilo viac než 10 rokov v táboroch, bez toho, že mali nejakú budúcnosť. Takže ako to vidíte, aké návrhy podľa vás vyplývajú e, v tejto súvislosti z New Yorkského vyhlásenia? Ďakujem. Ďakujem, Eli Schlein. Ďakujem. Ďakujem pani Klein Solomon za túto správu ohľadom postupu tejto dôležité veci. Ja som bola na prvom samite OSN pre utečencov a migrantov. Som bola v Sparkolách v New Yorku. Ambície boli skutočne výrazné, ale čo sa týka zmien v geopolitickej situácii, tak tie viedli k tomu, že boli tieto ambície ohrozené. Ja som tam bola, keď sa schvalovali cieľodržateľného rozvoja a je treba si tieto dve veci spojiť, pretože je jasné, že tie zmeny, o ktorých som hovorila, majú dopad na oba tieto procesy a toto si myslím, že by nás malo znepokojovať. A EÚ by skutočne mala byť lídrom, ako ste povedali, pri implementácii cieľodržateľného rozvoja a taktiež pri dosiahnutí globálneho kompaktu. Ale Musím povedať, že zdieľam e, obavy kolegyne z Argentíny, pretože my nehovoríme jedným hlasom a pokiaľ hovoríme, tak sa bojím toho, čo hovoríme. Obávam sa, že nehovoríme tie správne veci a pokiaľ budeme naďalej pokračovať tým, že budeme zatvárať oči pred realitou, pred skutočnými údajmi, hovorili ste o prístupe založenom na dôkazoch, na prístupe k migrácii, to by som rada videla aj tu nás v parlamente, nie vždy to tak vyzerá. A ďalej, zatvárame oči pred tým, že migrácia tu s nami bude aj naďalej. No, my predsa nemôžeme byť dôveryhodný návonok ani v New Yorku a nemôžeme tam žiadať ohľadom viac zodpovedností za azyl a migráciu, pokiaľ my sami to nerobíme tu u nás doma v Európskej únii. Takže toto je dobrá správa. A to vám chcem povedať, že my tuto vo výbore LIBE a našťastie častočne vo výbore DV my tu pracujeme na reforme Európskeho spoločného azylového systému. Na v oktobri sa nám podarilo schváliť veľmi ambicioznú reformu Dublinského nariadenia, ktoré, po ktorej spadá migrácia a azyl v rôznych členských štátoch. Takže podarilo sa nám toto schváliť e, dosť veľkou väčšinou. Toto je európska výzva, ktorá si vyžaduje európske riešenie. Toto určite je dobrý signál a vy v našom výbore, v našom parlamente určite nájdete dobrého spojenca v súvislosti s globálnym kompaktom, ale chcem ma položiť jednu otázku. Ako zmena v americkej vlády e, bude mať dopad na globálny kompakt? Aké to bude mať dôsledky? Ďakujem. Prosím vás, kolegovia, aby ste sa obmedzili na dve minúty. Pani Savko. Ďakujem za túto vynikajúcu prezentáciu. Prišla som trochu neskôr, bohužiaľ, som členkou výboru DV a v rámci rôznych misií som navštívila isté oblasti ktoré boli postihnuté migračnou krízou a bol tam veľký príliv utečencov. Moja otázka. A ja som vlastne 20 rokov bola utečen, uh, utečenkyňou počas vojny v, Jugosla- v Jugoslavii a, a myslím, že by sme si mali uvedomiť, že v členských štátoch sa dvíha veľká vlna populizmu a na ako na to chce EÚ reagovať, ako mobilizovať chce diplomáciu, ako aj verejnú pomoc EÚ je najväčším darcom a pomocnou rukou v rôznych krízach, ale ako je s našou verejnosťou, vie vôbec naša verejná mienka, čo robíme, prečo to robíme, A tiež by som povedala OSN, že máme veľký problém s komunikáciou, s tým, ako e, sa snažíme vysvetľovať verejnosti, ako pomáhať, ako sa vyrovnávať s tou situáciou, keď ide o tzv. zrútené štáty. O tých štátoch, ktoré hovoríme, to sú tzv. idealistické štáty, ale nevieme e, tým utečencom pomôcť. Silvigium. Guillaume Vždy si vás rada vypočujem, keď hovoríte o takomto fenoméne, ktorý je už storočný, keď na to príde a je to fenomén, ktorý, o ktorom by sme mali riešiť aj zdroje, korene, príčiny a ktorý prináša e, isté dôsledky a preto e, sú potrebné k tomu aj pravidelné politiky. Otázka Hovorí sa o, tá, o otázke násilia na migrantoch, žiadateľov azyl, teda nezávisle od kategória a nezávisle od toho, ako prišli. Samozrejme, istý pokrok sa už dosiahol, ale ja by som rada poznala váš názor. Čo môžeme použiť ako opatrenie, aby sme drasticky znížili násilie na migrujúcich? žiadateľoch o azyl alebo o utečencoch, nezávisle na to, odkiaľ a kadiaľ prichádzajú. Ďalšia otázka. Nemyslíte si, že to má dopad a môže mať dopad nielen na obete, ale boj proti e, násiliu bude mať dopad aj na verejnú mienku, na členské štáty a na všetkých zainteresovaných. A ďalšia otázka. Nemyslíte si, že táto téma by mm, bola dobrým vektorom na zvýšenie povedomia všetkých zainteresovaných, aby, e, sme, aby to malo dopad, aby sme mali, videli výsledky aj u tých, ktorí tým násilím trpeli, ale aj u všetkých zúčastnených. Ďakujem. Ďalší rečník. E, ďakujem za vašu prezentáciu. Myslím, že tu v tejto sále určite presviečate tých, ktorí sú už presvedčení. Áno, máme problém, ako o týchto veciach komunikovať s verejnosťou, ako vysvetľovať navrhované koncepcie, v členských štátoch, ale dve dôležité veci. Poprvé, spomenuli ste ju aj v prezentácii, demografická výzva. Máme isté ekonomické dôvody podporovať migráciu do našich krajín. Keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú dôchodkové systémy a ich financovanie, to je veľmi silný dôvod na to, že naše krajiny potrebujú, aby k nám prichádzali mladí ľudia, ktorí v našich ekonomikách budú pracovať, pretože je to istým spôsobom časovaná bomba, ktorá neskôr vybuchne v našich krajinách. Po druhé, ďalšia vec, ktorá nám veľmi nefunguje a síce akýsi emotívny apel na srdce našich občanov, Nedarí sa nám príliš e, vysvetľovať našim občanom, prečo by sme mali migráciu príjmať, viac príjmať a nie nechávať ju, alebo stranice nechávať ju bokom. A v našich prijavoch ako keby sa všetci, e, všetci od toho dávali ruky preč. Samozrejme, nežiadam teraz nejakú radu na osvedčené postupy v komunikačnej politike, alebo ako by sme mali uh, túto komunikačnú politiku formulovať, aby pomáhala integrácia k tým koncepciám. Ďakujem. Mm, pani Mecola už veľa kolegov tu už spomenulo to, čo som chcela povedať a súhlasím s predrečníkmi v EP. Často hlasno hovoríme, že treba urobiť dôležité kroky vpred. Je to istý mandát. Najprv bola nejaká stabilná situácia, potom nejaká kríza, teraz sa relatívne upokojila aj pretože je tu dohoda EU-Turecko, ktorá trvá ale ja by som sa opýtala na tzv. legálnu migráciu v situácii, keď nečelíme nejakej veľkej kríze. Keby prich- kedy prichádzali veľké počty, tak by sme sa mali zamyslieť nad opatreniami, aby sme mali dôveryhodnú migračnú politiku. Ja súhlasím s kolegyňou Sargentini. Keď porovnáme EP s radou, tak tam je naozaj priepasný rozdiel pretože tu v EP si uvedomujeme, že potrebujeme prijať isté opatrenia, že istí ľudia musia mať možnosť dostať priame povolenie vstupu bez toho, že by museli riskovať svoj život na mori. A tiež by sme sa mali pozrieť na členské štáty, ktoré týmto ľuďom pomáhajú, aké s tým majú skúsenosti a to pomáha aj pracovnému trhu, ale sú isté členské štáty, ktoré sa na to vôbec nechcú pozrieť ako na isté riešenia. Všetci majú svoju zodpovednosť, pretože prečo s tým nesúhlasia, možno historicky nemajú žiadne skúsenosti možno už teraz na svojom území hostia už veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ale je potrebné identifikovať tretie krajiny, ktorých obyvateľia potrebujú pomoc kvôli tomu, že sú zraniteľní, alebo keď zistíme, že situácia v tej krajine, zistíme, že vlastne podľa ženevských dohod títo ľudia majú nárok na ochranu. A nemali by sme čakať až na koniec nášho mandátu, aby sme si potom povedali alebo skonštatovali, že sa nám nepodarilo nič v tomto urobiť. Ďakujem. Ja ako spravodajkyňa pre režim e, presídlenia musím povedať, že my v parlamente podporujeme návrh, ktorý vychádza z aplikácie humanitárnych myšlienok a v našom stanovisku k jednotlivým pravidlám, ktoré treba reformovať vo vnútorných politikách EÚ. Zvorazňujeme, že EÚ musí byť svetovým aktérom, prebrať zodpovednosť v humanitárnych aktivitách a podporovať venovať sa utečencom. A mám e, otázku aj na radu a ja si myslím, že rada nemá naozaj rovnaké stanovisko ako my. Neviem, ako sa rada vyjadrí, aký hlas bude e, vypočutý, či, budeme, e, či bude podporená tá cesta ambiciozného hlasu zodpovednosti. Naozaj musíme zohrať tú E, vedúcu úlohu na medzinárodnej scéne a to je výzva aj pre radu so súčasnou reguláciou, ktorú treba reformovať. Členské štáty sa musia angažovať, ale doteraz rada bola veľmi vágna, neistá vo vyhláseniach. Pokiaľ ide o násilie, na migrujúcich, to treba vykoreniť a treba si uvedomiť, že je to aj príležitosť pre EÚ. Musíme naskočiť do vlaku, ktorý nás zavedie k tej správnej budúcnosti Európy. Áno, musíme byť zodpovední, ale zároveň sa musíme poučiť, aby sme aj uľahčili život utečencom. Ďakujem. Ďakujem, pán Bašír. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vynikajúcu prezentáciu pani Klein Salomon. Dve veci. Utečenci a migrácia. Poprvé, zaoberám sa návrhom o osobách bez štátnej príslušnosti už niekoľko rokov Navštívil som Bangladeš a videl som tam obrovské počty utečencov, ktorí tam hľadajú útočisko. Čo skoro pocestujem aj do Mianmarska a rád by som upozornil na to, že na svete je 68 miliónov skutočných utečencov a veľa z nich e, žije v svojej krajine narodenia alebo v susednej. Miliónu ľudí sa pred niekoľkými rokmi dostalo do Európy, ale 67 miliónov stále žije vo svojej rodnej krajine alebo v susednej, ako môže byť Jordánsko, Libanon, Turecko, Pakistán, Bangladeš. A tieto krajiny trpia veľkou záťažou, musia týchto ľudí vzdelávať, musia im poskytnúť budúcnosť. Sú to ich budúci občania, pretože obrovská väčšina z nich sa do svojej krajiny nevrátia a ostanú tečencami v susednej krajine. Sú ohrození e, e, zneužívaním a potrebujú vzdelanie, potrebujú bývanie, potrebujú integráciu. My ako rozvinutejšia časť sveta musíme týmto ositeľským krajinám pomáhať. A k migrácii by som dodal, môj otec prišiel do Spojeného kráľovstva nie ako utečenec, ale ako ekonomický migrant. Mal šesť detí a každé z nich má svoju firmu, vysokoškolské vzdelanie a významne prispievajú do ekonomiky Veľkej Británie tých miliónov libier, ktoré odvádzajú na daniach, ide značný príspevok pre britskú ekonomiku a takto by som mohol spomenúť ďalšie príklady významných utečen Sajid Gavet, eh, našej vlády. Možno by ste už mohli skončiť, hovorí pán predseda, áno primátor Londýna Sadiq Khan. Máte úplnú pravdu, keď hovoríte, že riadená migrácia je veľmi dôležitá. Títo ľudia majú čo ponúknuť a veľmi správne hovoríte, e, že sú tu demografické potreby a dôvody, prečo musíme migráciu prijímať. Aj integrácia je veľmi dôležitá. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Birgit Zipel. nie je prítomná. Rozpráva sa s pani Sargentini. Je to tak trochu symatrické. Pán López Aguilar, nech sa páči. Mm, ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani Klein Solomon za prezentáciu. Mali by ste vedieť, že mnohí z vás, my tu vieme to, čo viete aj vy. Migrácia nie je nič nového, nie je to kríza, je to ľudská dimenzia, ktorá vždy existovala a aj existovať bude. A je na čase, aby členské štáty EÚ, ktoré ratifikovali Lisabonskú zmluvu, ktorá robí zo zvládania migrácie európsku záležitosť so všetkým, čo k tomu patrí a ktorá robí EP zákonodarcom v tejto problematike, tak je potrebné, aby si všetci títo uvedomili následky tohto rozhodnutia. To znamená, že máme šancu nielen na to, aby sme zvládali migráciu a bez toho, že by sme sa Eh, uchylovali k tým protimigránskym inštinktom a negatívnym prístupom tomu, čo poznamenáva celú politiku EÚ už minimálne 10 rokov. To sú presne tie roky, čo platí Lisabon. To sú tie roky, čo členské štáty Lisabonskú zmluvu popírajú, hoci ju ratifikovali. A to je to, čo chcem povedať. Vy ste konkrétne spomenuli dôležitosť legálnych migračných kanálov, hlavne pre tých, ktorí to potrebujú. Nielen žiadatelia o azyl, nielen utečenci, ale aj tí, ktorí z humanitárnych dôvodov klopu na dvere EÚ. Ak títo nedostanú legálnu možnosť, skúsia to akokoľvek inak, budú riskovať svoje životy, svojich rodín, svojich milovaných. My sa veľmi snažíme a som spravodajcom pre vízový kódex a zo všetkých síl sa snažíme získať čo najviac zo súčasného článku 25 vízového kódexu, ktorý dáva príležitosť územne obmedzeného vstupu na územie EÚ. Snažíme sa dosiahnuť humanitárnych víz, ale členské štáty to blokujú. Obráťte sa prosím na členské štáty, aby konečne pochopili, že ak nebudú ochotné pripustiť aspoň legálne trasy a kanály, tak tieto diskusie sa budú točiť stále dokola a nikdy neskončia a nikdy neporozumieme následkom toho, že migrácia je európskou záležitosťou Áno, veľmi silno ste za humanitárne víza, teda s pani Gomeš. Pani Klein Solomon, nehrozí nebezpečenstvo, že tento migračný kompakt sa napíše mm, politicky korektným jazykom, ale bude zakrývať istú realitu. A síce odstraňovanie príčin tento týždeň boli v EP nigerijskí zákonodarcovia, ktorí hovorili, že v oblasti Boko Haram, odkiaľ veľa e, ľudí uteká, sú hlavnými príčinami uteku zbrane, hlavne ľahké, nie len tie, ktoré sa šíria z Kadáfieho arzenálu, ale aj nové zbranie, ľahké strelné zbranie, ozbrojené vozidla a tak, a tak ďalej tieto sa dajú tiež kúpiť v Európe a to sú príčiny, preto, prečo ľudia utekajú z tejto oblasti. Etiópia to je krajina, ktorú európsky daňový poplatník podporuje financiami rovnako ako to robí americký poplatník a pritom je tam totalitný represívny režim. Ľudia demonstrujú v uliciach a ja dúfam, že ten režim čoskoro padne. a platia to naše peniaze, tento útlak. A tento útlak spôsobuje, že veľa mladých etiopčanov e, trpí v Líbii alebo na celej migračnej trase. Môžem spomenúť Niger, tam sme mali misiu. A tam sa toho nerobí dosť s tým obrovským problémom ktorým je nezamestnanosť mladých. Neklamme si, povedzme to rovno, Taliansko platí libyské milície EU tam urobila vynikajúcu prácu, ale UNHCR nie je v Líbii formálne prítomné. Koľko ľudí rieši situáciu v Líbii? Nie je to varí tak, že vlastne organizujete záchytné tábory, je tam, je tam možnosť vzdelávania, ale riadite ich alebo nejakým spôsobom tých ľudí odtiaľ repatrujete a nejak to tam spravujete. Neklameme si tu do očí a nie je úlohou OSN, aby nám povedala pravdu a aby konfrontovala naše vlády s našou zodpovednosťou, pretože vieme veľmi dobre, čo sa deje a nie je to to, k čomu to rokovanie malo slúžiť. Ďalej, eh, kolegyňa Cecil Kienge, Birgit, keď sa chce vyjadriť, eh, nebudeme ju nútiť, ak nechce. Sme srdca priatelia. Teda Cecil, ako spoluspravodajkynia, spolu s pani Mecolou k téme holistického prístupu k migrácii. Ešte niekto z výboru DV alebo AFET alebo LIBE? Kto sa ešte nemal možnosť vyjadriť zatiaľ? A potom Linda predniesie záverečné slovo, analýzu v mene výberu DV a samozrejme a pani Klein Solomon odpovie. Teda ak som na niekoho ešte zabudol, tak sa ohláste teraz. Ak eh, nikto ďalší, tak Cecilia ako posledná rečnička. Ďakujem, Claude. Chcem sa poďakovať aj pani Klein Solomon nie len za jej vynikajúcu analýzu, ktorú vykonala, ale aj za to, že parlament je eh, stredobodom tohto procesu. Myslím si, že parlament zohráva veľmi významnú úlohu vo všetkých procesoch a bude to platiť aj v obnove dohod. Ho davvero apprezzato la sua visione olistica e come ha detto eh, il nostro presidente Claude, eh, noi siamo, abbiamo portato avanti... Ja podporujem holistický prístup, ako hovorí pán Moraes. Eh, naše uznesenie sa týka holistického prístupu a ako ste povedali vy vo vašej prezentácii, my sme sa e, týmto témam venovali konkrétne. Je to veľmi široká otázka. E, vedujeme sa problematike vyhľadávania záchrany na mori, tak legálne formy e, vstupu do EÚ, ďalej posilnenie partnerstiev s krajinami pôvodu migrantov, ďalej revízia celého azylového balíka, s cieľom eh, vytvoriť európsku stratégiu pre integráciu. Toto sú veľké výzvy pre naše spoločnosti a musíme sa im postaviť spoločne. Ďalšia otázka sa týka termínu kríza. Myslím, že to vystihuje istú mentalitu. Musíme sa snažiť predchádzať krízam tým, že budeme my prednášať, že budeme my určovať retoriku a budeme ponúkať dlhodobé riešenia, bez toho, aby sme však samozrejme zabudali na aktuálnu situáciu, núdzovosť aktuálnej situácie, teda niekoľko otázok. Ako nám môže OSM pomôcť rozpracovať myšlienku klimatických utečencov? Kolegovia sa už vyjadrili k skutočným príčinám, ale ako môžeme e, viac zakotviť pojem klimatických utečencov do tejto diskusie ďalej. E, štáty Africkej únie, ako posilniť spoluprácu s nimi. Musíme zaujať globálny prístup, nemôžeme zabúdať na to, že ľudské práva musia byť tiež stredobodom našho, nášho prístupu. A tiež sa musíme snažiť intenzívne na globálnej úrovni potláčať nesprávne vyhlásenia, eh, nedorozumenia, taktiež zavádzajúce tvrdenia. Musíme k tomu zaujať aktívny prístup. Európsky parlament v tomto procese má veľmi významnú úlohu. Včera skupina socialistov rozhodla, že predloží návrh uznesenia ku globálnemu imigračnému kompaktu pre utečencov. Verím, že to, to nám pomôže e, skoordinovať sa. Ďakujeme pekne. Pani Klein Solomon teraz dostáva slovo, aby mohla odpovedať. Nemusíte odpovedať na každú jednu otázku jednotlivo, je to proces, ktorý bude pokračovať možno 6-7 minút, ak by vám to stačilo. Nech sa páči, ďakujeme. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa ujali slova a ktorí tak veľmi dobre vystižne vediete pomenovať problémy. Chcela by som sa neskôr vyjadriť k skutočným príčinám, to, čo spomenula pani Gomez. Myslím si, že všetci uznávame, že v oblasti e, migrácie a utečencov e, zásadná otázka je, ako sa postaviť k skutočným príčinám. Globálny kompakt e, o migrácii a utečencoch nejako nezastiera skutočné príčiny, prečo títo ľudia utekajú, nielen čo sa týka utečeneckého dohovoru, ale aj aktuálneho kontextu. Spomenuli ste uh, E, násilie, korupciu ako hlavné príčiny pohybu, ale tiež čoraz viac dopady zhoršujúceho sa životného prostredia, klimatických zmien a toto sa dá potlačiť len skutočne priamo v jadre. Myslím, že by sme nemali utekať pred zodpovednosťou. Je to zodpovednosť pre vlády členských štátov aj pre medzinárodnú komunitu, aby sa snažili znižovať tlaky nie a z vlastného rozhodnutia, ale ako nevyhnutnosť. Čoraz viac je tu uznanie toho, že ľudia, ktorí sú nútení odísť, ešte stále ostávajú vo svojej vlastnej krajine v dôsledku klimatických e, zhoršených podmienok, ale vytvárame novú legálnu kategóriu klimatických utečencov, čo je veľmi citlivé Myslím, že to bude dôležité postupom času viac uznať, že sú ľudia, ktorí sa jednoducho nemôžu vrátiť eh, buď dočasne alebo trvalo do svojich domovov v dôsledku klimatických zmien a budeme musieť viac im poskytovať ochranu. V súčasnosti mnoho krajín aj v Európe poskytuje dočasnú ochranu týmto ľuďom, ktorí museli utieť v dôsledku klimatických zmien. Mohli by sme celkom iste e, toho robiť o mnoho viac, mohli by sme zaujať systematickejší prístup, e, zaviesť harmonizované kritériá. Myslím, že vaše výbory by mohli tiež v tomto smere byť veľmi nápomocné. pomocné aké kritériá teda by mohli byť užitočné v snahe zaistiť primerenú ochranu týmto ľuďom, ktorí sú nútení utekať e, a pritom to nie je z ich vlastného rozhodnutia. Ďalej otázky legálnych, migračných e, kanálov a taktiež e, diskusia v verejnosti. Ďakujem pani Moody za to, že zdôraznila to, čo je absolútne zjavné, keď sa pozrieme na to z dlhodobého hľadiska. To, že mladí ľudia musia mať možnosť prispievať e, taktiež e, do systému verejného dôchodkového zabezpečenia, to je e, úplne absolútne zjavné. Je to samozrejme ani v Únii, ani inde sa to nepodarí zvrátiť, aj keby sa podporovala viac mobilita v rámci EÚ samotnej. A na toto treba upozorňovať aj verejnosť. Čo sa týka diskusie vo verejnosti, tu ide o to, ako E, zaistiť racionálnejší e, súbor dôkazov založený na faktoch. V súčasnosti retorika je založená na emóciách do veľkej miery a predovšetkým je podložená strachom strachom z niečoho iného, z tých iných, ktorí nevyzerajú ako my, nehovoria tým istým jazykom, majú iné náboženstvo. A musíme si úprimne priznať, že do veľkej miery um, sa prejavuje rasizmus a xenofóbia v súčasnosti to si musíme otvorene priznať a to do veľkej miery súvisí s prirodzenou ľudskou tendenciou obávať sa niečoho iného, ale práve tu majú zasiahnuť lídry, politici, poslanci, musia verejnosť upozorňovať, že je treba tieto strachy, tieto základné inštikty pudy prekonať, prekonať, pretože keď sa pozrieme trošku hlbšie pod kožu, tak e, konec koncov sú všetci ľudia a veľká väčšina migrantov veľmi významne prispieva k rozvoju spoločnosti, prinášajú svoj, um, svoju formu inovácií, taktiež obohacujú spoločnosť. Ďakujem aj vám, pán Bašír, za vaše osobné skúsenosti. Myslím, že e, skutočná skúška spočíva v tom, ako e, rozložiť tento strach, túto inštiktívnu reakciu, ktorá je žiaľ taká polutovania hodná. Nedávno zverejnená správa z eh, pera McKinsey a ďalšia správa od ekonomistu jeho oddelenia, tam sa uskutoční analýza hospodárskych dopadov žiaľ. Na toto nereaguje verejnosť. Verejnosť eh, reaguje len na citové faktory. A to sa preukázalo aj v mnohých nedávnych voľbách. Myslím si, že práve tu politickí lídry musia zasiahnuť, musia E, tieto mýty rozptýliť a musia upozorňovať verejnosť, že bez ohľadu na farbu pleti, bez ohľadu na náboženstvo, v skutočnosti ide predovšetkým o ľudí, ktorí majú svoje schopnosti, zručnosti, prinášajú inovatívny prístup. E, nesmieme zabúdať, že veľká väčšina migrantov, ľudia, ktorí sú v pohybe, sú často najzodpovednejší, najodolnejší, sú ochotní príjmať rizika. To sú presne ľudia, ktorých eh, by ste veľmi radi videli vo svojej spoločnosti, pretože sú to ľudia, ktorí sú ochotní púšťať sa do podnikania, vytvárajú pracovné miesta, hľadajú riešenia a to práve podporuje inovácie v spoločnosti. Teda to si vyžaduje naozaj eh, jasný leadership. Musíme verejnosti poskytovať fakty, skutočnosť, ale je potrebné osloviť aj city verejnosti. Musíme uznať, eh, že tieto strachy tu sú, ale je treba ich prekonať a je treba pozrieť sa nad rámec farby pleti a nejakých náboženských rozdielov, že títo ľudia neohrozujú eh, princípy právneho štátu v našej spoločnosti. Sú to princípy, ktoré sú zakotvené vo všetkých eh, vašich ústavách. Sú to princípy nediskriminácie a tieto idú ruka v ruke s vytváraním inkluzívnej spravodlivej spoločnosti a ešte posledná poznámka. To sa týka dlhodobého meradla. Vieme všetci, že do veľkej miery legislatíva vzniká v e, cykle bezprostredného volebného časového plánu, volebného obdobia a to, čo sa deje v ekonomike, e, je určujúcim faktorom faktory ako nezamestnanosť e, a taktiež to, ako dajme tomu ekonomika rastie, to do veľkej miery ovplyvňuje opatrenie v oblasti migrácie, ale v skutočnosti migrácia je dlhodobý fenomén, je potrebné plánovať o mnoho e, ďalej do budúcna. Bude si to teda vyžadovať realistické vyhodnotenie, kde sú potreby na trhu práce, kde sú nedostatky, sektory, kde sú potrebné e, vyššie zručnosti, dajme tomu e, IT, technológie, rôzne ďalšie oblasti, ale tiež e, Mm, v segmentoch ekonomiky s nižšími zručnosťami. V skutočnosti v mnohých európskych krajinách aj v mnohých iných rozvinutých krajinách štátni príslušníci už nemajú záujem pracovať v mnohých eh, oblastiach, ktoré si vyžadujú nižšiu úroveň vzdelania, či už je to zdravotná starostlivosť, eh, starostlivosť o deti, v reštauráciách, eh, v iných sektoroch a tam bude potreba ďalšej pracovnej sily bude si to teda vyžadovať eh, nové pracovné sily aj na tých eh, menej aj viac kvalifikovejšie kvalifikovaných pracovných miestach. A to môžu pokryť práve migranti. A ešte posledná poznámka. Naozaj podľa mňa je možné riadiť zodpovedne migráciu tak, aby bola prínosná. To si však vyžaduje plánovanie, vyžaduje si to spoluprácu s krajinami pôvodu, aby migranti boli pripravení na tento proces migrácie, aby mali potrebné zručnosti aj kultúrne kompetencie. Tiež aby si uvedomili, aké zodpovednosti to so sebou obnáša. Bude si to vyžadovať spoluprácu na úrovni krajín, ministerstiev jednotlivo, aby bolo mo- možné riadiť tento proces aktívnejšie, tak aby všetci z toho napokon mali prospech. A tým by sa e, znížila miera neregulárnej migrácie, násilia, zneužívania, ku ktorému dochádza, pretože zneužívanie to priebieha nielen v rukách pašerákov a prevádzačov, ale tiež v rukách e, tých, ktorí vykonávajú nábor, vyberajú si e, neuveriteľne vysoké poplatky. Ľudia končia bez ochrany na trhu práce, sú nízko platení, nemajú žiadne záruky. Je teda treba uvedomiť si, že dobre spravovaná migrácia môže byť prospešná pre všetkých aktérov. A čo sa týka ešte humanitárnej stránky, videli sme v roku 2015 veľmi bolestne relatívne nízky počet, ako povedal pán Bašír, oproti celkovému počtu Dalo sa to predvídať, dalo sa to naplánovať, keď si uvedomíme, aké podmienky panovali v Turecku, v Jordánsku, v Libanone, kde ľudia žili v beznádeji, ak by boli k dispozícii vtedy legálne formy vstupu, mohli sme predísť e, takým e, dramatickým stratám na životoch. Teda tieto veci e, sa dajú predvídať, plánovať a dá sa im zabrániť tak, aby v konečnom dôsledku migrácia bola prospešná pre všetky spoločnosti, aj pre novoprišelcov, aj pre pôvodnú spoločnosť aby z toho boli všetci obohatení a aby taktiež sa nepodnecovali negatívne reakcie spoločnosti, xenofóbne reakcie, rasistické a podobne.